Dobré ráno, dámy a páni. Takže 29. marec 2012 vlastne e, to, čo sme prerušili v e, ten spomínaný dátum, e, sme opätovne otvorili dnes. Vážení kolegovia a kolegyne, Teším sa tomu, že máme 12 pozorovateľov z Chorvátska. Je to ich plné plenárne zasadnutie v EP, na ktorom sa podielajú.